zápisnice zo včerajšej schôdze a schválené texty sú k dispozícii, sú nejaké pripomienky, nie sú žiadne pripomienky, tým pádom je zápisnica schválená. Dostávame sa k prvému bodu dnešného programu, dnešného povedia. Ide o správu Roberty Mecoli, Európska pohraničná a pobrežná stráž. Pani spravodajkynia dostáva slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Keď som dostal na starost tento spis, nikto sa nedomnieval, že všetci sme mohli e, byť spoločne menej ako alebo teda spolu, menej ako 6 mesiacov pred predložením tohto návrhu. Bol to pomerne intenzívny čas intenzívne strávení, e, keď sme diskutovali všetky podrobnosti tejto úpravy, ale vďaka dobrej vôli všetkých kolegov, tieňových spravodajcov Európskej komisie a členských štátov sme sa dohodli na novom systéme, na ktorý všetci môžeme byť hrdí. Počas rokovaní sme mali na pamäti, že musíme byť spravodliví voči tým, ktorí si vyžadujú ochranu, musíme byť prísni smerom k tým, ktorí nie sú oprávnení a naozaj veľmi dôsledný a prísny voči tým, ktorí využívajú postavenie zraniteľných osôb. Dnes budeme hlasovať o tom, aby sme potvrdili túto úpravu a napriek všetkým očakávaniam sa nám podarilo prekonať všetky problémy a dokázali sme zabezpečiť všetky stráže do budúcnosti teda kapacitne to zabezpečiť, tak aby sme dokázali zabezpečiť bezpečné hranice, aby sme vedeli bojovať proti trestnej činnosti a aby sme vedeli zabezpečiť práva ľudí, ktorí si vyžadujú ochranu a tých, ktorí riadia migráciu. Musíme zabezpečiť vonkajšie hranice a musíme zaručiť, aby členské štáty dodržiavali svoje zodpovednosti. Je to dôležité tak, aby sme boli účinní v riešení migračnej krízy. Táto právna úprava nie je jediným eh, riešením, ktorý potrebujeme, ktoré potrebujeme v tomto odvetví, avšak je eh, nevyhnutné eh, z pohľadu spolupráce s ostatnými. Ak sa zopakuje podobná kríza ako v roku 2015, členské štáty, ktoré majú vonkajšiu hranicu, ako aj Malta, alebo tie južné štáty, tak týmto získajú dodatočnú pomoc, tak aby dokázali zvládať e, tú mimoriadnú situáciu. Nariadenie, ktoré sme vyrokovávali posledných 12 mesiacov, sa netýkalo len 10 tisíc ľudí, tých 10 tisíc ľudí, ale išlo aj o zvýšenie efektívnosti ľudí, ktorí sa vracajú, teda tie návraty, ktoré nedochádza k splneniu oprávnenosti bude mať viac zodpovedností, pokiaľ ide o pomoc členským štátom v tomto ohľade, napríklad pokiaľ ide o identifikáciu nezákonných migrantov. A takisto budeme vedieť pomôcť získať cestovné doklady, poskytnúť iné formy pomoci. Som hrdá, že sa nám podarilo vytvoriť novú úlohu v rámci agentúry, že sa nám podarilo obhájiť základné práva tak, aby práva každej osoby boli dodržiavané. Našim cieľom je zabezpečiť nové úrovne ochrany v duchu európskych hodnot, ktoré sú pre nás tak dôležité v takto dôležitých citlivých otázkach. A to z toho dôvodu, že Európska únia musí ochraňovať základné práva, hlavne keď ich najviac potrebujeme. Ďakujem pekne. A pán komisár Abramopoulos, nech sa páči. Mulțumesc, prezident. <laughs> Ďakujem, pán predseda. Ako som to vyslovil, pýta sa pán komisár po rumúnsky. <laughs> okay. Will take some time. <laughs> well, dear colleagues. Drahí kolegovia, neskrývam skutočnosť pred vami, že e, Európsku pohraničnú a pobrežnú stráž považujem za jeden z kľúčových návrhov z mojej dielne, jeden z podstatných prvkov komplexnej migračnej politiky nielen, že sme vytvorili, ale aj inštalovali a posilnili Európsku pohraničnú a pobrežnú stráž v rekordne krátkom čase spoločnou prácou, spoločným úsilím. Pričom veľmi dobre vieme, ako komplikované sú legislatívne postupy, komplexné a naozaj všetci sa zhodneme v tomto svetle, že ide o veľký úspech. Chcel by som vyjadriť úprimnú vďaku pani spravodajkyni, pani Mecole a všetkým tieňovým spravodajcom a aj rumunskému predsedníctvu za to, že sa dokázali dohodnúť na dobre vyváženom kompromise, pokiaľ je o tento návrh. Táto dohoda opäť počiarkuje, že keď spolupracujeme, dokážeme priniesť skutočné výsledky a ukázať občanom, že Únia je ochotná a schopná konať. Keď kríza, ako si spomeniete, dosiahla svoj vrchol v Európe počas leta 2015, Európa ostala zaskočená a bola nepripravená. Bola konfrontovaná prílevom nezákonných príchodov cez východné a južné hranice, cez Stredozemné more. Vedeli sme v tejto situácii, že musíme prijať rezolutné kroky, opatrenia, neexistovala v tom momente žiadna konsolidovaná európska eh, agentúra, žiadne hotspoty alebo operačná prítomnosť eh, v teréne na úrovni EÚ. EU. Európsky azylový systém sa ukázal byť nevhodným na ten účel. Naše informačné systémy navzájom nekomunikovali a náš prístup, pokiaľ ide o angažovanie sa s tretími krajinami, bol veľmi rozdrobený. Boli sme nútení prijať tak okamžité, ako aj dlhodobé opatrenia a pracovať na všetkých frontoch paralelne. V tejto situácii 4 roky neskôr ktokoľvek, kto sa snaží prejsť e, nezákonným spôsobom naše vonkajšie hranice, je identifikovaný, sú mu odobrané otlačky prstov a prebieha veľmi komplexný screening. Dnes už máme funkčnú Európsku pohraničnú a pobrežnú agentúru. Máme posilnené migračné, hraničné a bezpečnostné informačné systémy, ktoré sa postupne stávajú interoperabilnými. Nové nariadenie, o ktorom hovoríme v tejto chvíli, nám umožní dosiahnuť ešte viac. Jedným z kľúčových prvkov tohto nariadenia je stály zbor Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ktorý bude postupne a veľmi rýchle, bezodkladne zriadovaný v plnej kapacite 10 tisíc do roku 2027. Avšak prvé využitie takéto kapacity e, budeme môcť vnímať už od 1. januára 2021. Ďalším kľúčovým prvkom tohto návrhu a zároveň aj dôležitou, dôležitou, dôležitým jazyčkom na váhach je, že tá agentúra, kde aj štatutá, sú štatutárni zamestnanci, že bude mať aj výkonné právomoci. To znamená, že budú realizovať riadenie hraníc a úlohy v oblasti návratov v rámci vlastnej pôsobnosti. Samozrejme, príslušné orgány hostujúceho členského štátu naďalej budú mať zodpovednosť za a budú mať kontrolu nad e, aktivitami Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ktoré sa budú odohrávať na ich území, na jej území. E, napriek tomu, že to bude pod e, vedením alebo pod kompetencií tých orgánov členského štátu, niektoré z tých právomocí sa budú týkať kontroly dokladov totožnosti, povoliť alebo odmietnúť vstup na bodoch vstupu alebo výstupu pečiatkovať cestovné dokumenty, doklady, vykonávať kontroly na hraniciach a zastavovať osoby, ktoré prešli hranicami nezákonne a pomáhať pri implementácii návratových postupov alebo konaní. A síce prípravou rozhodnutia o návrate alebo eskortovania príslušníkov iných krajín ako EÚ, ktorý, na ktorých sa vzťahuje e, vynútený návrat. Operatívni zamestnanci stáleho zboru dostanú spoločné školenia alebo odbornú prípravu, tak aby sme sa ubezpečili, že budú uplatňované, rešpektované tie najväčšie profesné štandardy a že bude vytvorený spoločný operačný postup alebo operačná kultúra v rámci zamestnancov. Kompromis zabezpečí, že agentúra bude môcť lepšie a aktívnejšie podporovať členské štáty v oblasti návratu, návratov, tak aby zlepšila reakciu Európskej únie na trvalé migračné výzvy. E, takisto vítam mnohé ďalšie e, prvky vývoja, e, ktoré sme dosiahli so spoluzákonodarcom v rámci tejto legislatívy, ako je racionalizácia monitorovania základných práv v rámci operačných aktivít agentúry. Dodržiavanie základných práv je v stredobode všetkých iniciatív komisie, vrátane tejto. Všetky aktivity Európskej pohraničnej pobrežnej agentúry a príslušných orgánov členských štátov budú sa nie vzduchu dodržiavania základných práv, ktoré sú zakotvené v charte. Agentúra bude úzko spolupracovať s budúcou Európskou azylovou agentúrou, tak aby zabezpečila efektívny prístup k azylovým konaniam. Agentúra takisto bude napomáhať zabezpečiť, že tí, ktorí nepotrebujú medzinárodnú ochranu, budú vrátení plnom, pri plnom dodržiavaní, a to opakujem, plnom dodržiavaní základných práv týchto osôb. Dúfam, že ako náhle e, bude zvolený nový parlament, návrh zriadiť azylovú agentúru pre EÚ bude rýchle schválený. Toto teda dúfam. Takisto by som rád doplnil, že spolutovaním konštatujem, že možnosť mesačných diferenčných platieb, e, pokiaľ ide o tých stálych zamestnancov, štatutárnych zamestnancov, že to neprešlo v tej záverečnej dohode. Cieľom tohto návrhu bolo zvýšiť atraktivitu agentúry ako zamestnávateľa, e, zabezpečiť e, rýchly nábor takýchto zamestnancov a my potom postupíme parlamentu vyhlásenie v tomto zmysle. V neposlednom rade je to aj isté politické usmerenie, pokiaľ ide o implementáciu európskej integrovaného riadenia hraníc. Aj to bude zriadené a bude to zahrňať e, plánovanie spôsobilosti, pokiaľ ide o Európsku pohraničnú a pobrežnú, pobrežnú stráž, zabezpečí to súlad a konzistenciu s celkovou vonkajšou politikou EÚ v tomto ohľade v skutku prostredníctvom tohto nového nariadenia, tak agentúra, ako aj členské štáty, budú mať nástroj, ako predvídať a reagovať na budúce krízy na vonkajších hraniciach EÚ. V konečnom dôsledku to pomôže zachovať dlhodobú životaschopnosť šengenského priestoru slobody pohybu, voľného pohybu. Ďakujem pekne za pozornosť, teším sa na vaše názory. Ďakujem, aj my ďakujeme, pán komisár. Pán Gajer, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán komisár, drahé kolegyne, kolegovia. Bez pochyby e, nový mandát pre Európsku agentúru, pre pohraničnú pobrežnú agentúru je dôležitým e, krokom v rámci európskej reakcie e, nájsť odpoveď na výzvy migrácie, nové kapacity, či už personál, teda, ktoré, kde sa púluje viac ako 10 tisíc osôb, vlastné lode, lietadla poprvýkrát, Teraz skutočne agentúra môže prejsť do operačného fungovania a to nad rámec e, záchrany životov. Toto e, si vyžaduje masívne finančné zdroje a to môže fungovať podľa mňa len v prípade, že sa dohodneme na e, rozšírenom viacročnom finančnom rámci. Preto z tohto miesta apel na hlavy štátov a vlád, napríklad Rakúska, ktoré, keď považujete dôležit, za dôležité ochranu hraníc, vonkajších hraníc, tak musíte pripustiť, že treba rozšíriť ten európsky rozpočet a treba e, k nemu prispieť, k tomuto rozšíreniu. Ale to môže byť len časť e, koherentnej európskej migračnej politiky. Je to ale dôležité pri boji proti, e, dôležité, proti tým, tým príčinám migrácie. A to, k tomu patrí teda aj takáto pobrežná stráž. Veľmi pekne ďakujem, pán Koelho, na minútu a pol. Ďakujem Veľmi pekne, vážený pán komisár, vážení kolegovia, schválenie tohto posilneného návrhu je historickým krokom k naozajstnej zdieľanej ochrane našich spoločných eh, hraníc. Je to dôležité pre Schengen, pre bezpečnosť, pre voľný pohyb osôb. Hovoríme o zbore, o počte 10 tisíc pracovníkov, ktoré majú, ktorý má pôsobiť v tých najzraniteľnejších členských štátoch. Ale to, ne, to nebude znamenať, že členské štáty už nebudú mať e, svoju zodpovednosť alebo že sa že bude menšia. Predsa tí, tí, tento zbor bude pochádzať z týchto členských štátov, minimálne polovica z nich. Čiže ja sa obávam, že opätovne um, tu sľubujeme na európskej úrovni niečo, čo jednoducho členské štáty nebudú môcť naplniť. Agentúra bude mať posilnenú úlohu aj v oblasti návratov Menej ako jedna tretina návratových eh, rozhodnutí eh, nie je vôbec realizovaná. A v neposlednom rade sme eh, zistili aj, od, aj to, ako, alebo aká je, aký je rozsah sekundárnych pohybov v rámci Európy. A zdá sa, že, že mm, 5 členských štátov jednoducho um, zrušilo Schengen. Takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Niedermüller, na 2,5 minúty. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. V prvom rade by som rád poďakoval spravodajkyni za otvorenú a konštruktívnu spoluprácu. Bez toho by sa nám určite ne, nepodarilo pripraviť tento legislatívny návrh. Ďakujem veľmi pekne aj pánovi komisárovi a jeho týmu. V roku 2015 počet, počet migrantov um, náhle narastol a stalo sa naliehavým posilniť um, ochranu hraníc um, v roku 2015 bol pripravený prvý návrh a súčasný návrh je vlastne novelizáciou toho pôvodného návrhu. Ide v ňom o rozšírenie pôsobnosti agentúry a rovnako rieši aj finančné otázky a, a navýšenie počtu um, pracovníkov, ktorí sa majú podielať na jednotlivých operáciách. Frontex, čo je dôležité, je to, že Frontex bude aj naďalej, že by mal naďalej pomáhať pomáhať tým, ktorí sa ocitnú v ohrození života. Nikdy by, nikdy by sa nemali striasť tejto zodpovednosti. A zároveň tento súčasný návrh poskytuje agentúre značne posilnenú právomoc pri návratových operáciách. Ale to by malo platiť len pre utečencov v rámci priestoru EÚ. Agentúra nemô- sa nemôže zúčastňovať na návratových e, operáciách e, z jednej tretej krajiny do ďalšej tretej krajiny je veľmi dôležité, že návrh posilňuje záväzok agentúry a rešpektovanie základných práv. A bohužiaľ, keď sme vynakladali úsilie na lepšiu ochranu európskych hraníc, tak rada nebola schopná sa dohodnúť, pokiaľ ide o spoločný azylový systém. Reforma dublinského, reforme, da, da, reforme dublinského systému sa zabránilo a rovnako sa zabránilo aj predbežnej dohode k azylovej agentúre. Toto všetko jednoducho znemožnil egoizmus. Je veľmi Samozrejme je dôležité chrániť hranice, ale to samo o sebe nestačí. Potrebujeme komplexný európsky azylový systém a dokončiť ho, vybudovať ho bude, bude prioritou. Ďakujem veľmi pekne. Pán Vistisen, na jednu minútku ďakujem veľmi pekne. Téma, ktorej sa dnes e, venujeme, je veľmi dôležitá. Mm, vonkajšie hranice mm, neboli nikdy doteraz predmetom ochranného opatrenia. Z tohto dôvodu myslíme si, že 18 rokov po vzniku Schengenu nastal naozaj čas, aby sme mali pohraničnú agentúru, ale dôvod, prečo nemôžeme podporiť kompromis, ktorý vychádza z trialógu. Um, jednoducho nemôžeme to podporiť, pretože to všetko prichádza neskoro. V návrhu je toľko záruk a poistiek, že to jednoducho nebude mať ten želaný dosah, taký, aký si želáme. Nemôžeme uh, vrácať uh, migrantov z jednej tretej, tretej krajiny do druhej tretej krajiny. Jednoducho toto riešenie neuspokojí ani občanov a um, nebude skladka dobre. Pani Grisbe. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, kolegyňa, kolegovia v roku 2019, eh, eh, pardon, 18. Eh, v septembri Juncker predložil návrh novej takéto agentúry pohraničnej a ide tu o prvú revíziu. Dnes v našej, v mene svojej skupiny chcem povedať, že v rekordnom čase eh, aj keď možno teda niektoré veci tam ostali otvorené, myslím si, že napriek tomu môžeme byť spokojní s rýchlosťou, ako sa nám podarilo túto vec eh, uzavrieť vyváženým spôsobom, efektívne na ochranu našich hraníc, rešpektujúc základné práva E, tak ako to od nás žiadali naši spoluobčania. V prvom rade chcem poznamovať a veľmi sa teším z toho, že je to skutočný krok vpred, pokiaľ ide o rozpočet, pokiaľ ide o kapacitu a o pravomoci, tak ako to bolo pred chvíľou tiež vyzvihnuté. Dva základné prvky by som tu ale predsa len spomenula. Som veľmi rada, že sme konali a že sme vytvorili permanentný kontingent, ktorý sa v končnom osadku bude skladať z desiatich e, tisícov E, takýchto e, e, dôstojníkov a ukazuje sa, že tá rezerva 1500 príslušníkov, ktorá momentálne je, nefunguje dostatočne dobre. Čiže je to konkrétny a potrebný pokrok. Po druhé, ja som sa tiež zasadzovala ako nová spravodajkňa k tejto revízii za to, aby v texte bolo aj spomenuté, že sa má vytvoriť vzdelávacie centrum Frontexu. Pretože ak chceme eh, prekročiť tú národnú víziu ochrany hraníc Európskej únie, pretože áno, členské štáty samozrejme majú svoje právomoci, zohrávajú fundamentálnu úlohu, ale ak chceme byť v našom európskom priestore voľného pohybu Schengenu, ak chceme byť efektívni, aby eh, tam bolo čo najmenej zlyhaní, musíme byť naozaj európsky, musíme si eh, vybudovať európsky nástroj a agentúra musí mať možnosť spolupracovať a podporovať teda aj aj orgány štátov. A aby to bolo praktické, naozaj je potrebné vybudovať si istú európsku kultúru, pokiaľ ide o vzdelávanie. Toto e, je v texte ukotvené a chcem e, ešte raz poďakovať Roberte Mecole, spravodajkyni, ktorá so svojou prácou, energiou, odhodlaním a vynikajúcou spoluprácou umožnila, aby sme dosiahli pokrok, aby sme ho dosiahli rýchlo a o pár hodín samozrejme naša skupina e, podporí túto novú reformu. Ďakujem pekne. E, Veľmi pekne ďakujem pán e, Abion Guzman na 1,5 minúty. Pani, prepačte. Áno, tá, tento mandát z, počas toh, tohto mandátu tu chýbala akákoľvek humanita. Podporovali sme tu politiky, ktoré spôsobili smrť migrantov na mori, Zažili sme tu deportácie do krajín, kde neexistujú žiadne záruky rešpektovania práv. Je to tvrdé, ale je to presne tak. Toto je Európska únia. E, nemáme tu, nevyriešili sme legálne cesty, ako riešiť túto situáciu. Okrem toho, um, dokonca sme zabránili mimovládkam, aby pomáhali zachraňovať týchto ľudí. Naozaj jedného dňa budeme jedného dňa budeme musieť vysloviť určitý súd nad tými, ktorí spôsobili 18 tisíc týchto úmrtí. Um, veď oni... Um, a naše nariadenie, ktoré tu dnes schvalujeme, je vrcholom týchto nehumánnych praktik. Agentúra je um, agentúra um, má agentúra, cieľom agentúry je deportovať a chrániť hranice. Je to, je to ozbro, je to jednoducho opatrenie na to, aby nikto k nám do Európe nemohol prísť. Ďakujem veľmi pekne. Pani Keller, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som naozaj rada poďakovala pani spravodajkyne za vynikajúcu spoluprácu. Myslím si, že naozaj parlament má veľmi konštruktívnu pozíciu, najmä pokiaľ ide o záchranné akcie, záchranné a pátracie akcie. My sme naozaj hlasovali za to, aby bol mandát Frontexu v tomto veľmi silný, pretože tá humanitárna kríza, ktorú sledujeme každý deň, ja som veľmi rada, že sme získali v rámci eh, parlamentu väčšinu, ale členské štáty to vnímali inak, zablokovali naše pokusy, pokusy pani spravodajkyne posilniť záchranné a pátracie akcie v rámci textu legislatívy. A to je naozaj problém. Čiže Frontex môže zachraňovať ľudí len v rámci, v rámci dohľadu nad hranicami. A to vlastne znamená len, e, že, tak môžu, že môžu konať len napríklad 30 námorných míl od pobrežia Sicílie ale to nie je miesto, kde by bol problém. Ľudia, sa v tej, ľudia prichádzajú o život v Stredozemnom mori. My vieme, kde sú. E, súradnice lodí e, sú známe, a Frontex tieto údaje ovláda, ale jednoducho nikto im nepríde na pomoc. E, Mimo vládkam boli zabavené lode. Frontex monitoruje túto oblasť a postupuje tieto prípady Líbii, ale v Líbii je občianská vojna. Nikto tam nezdvihne telefón, nikto tam e, topiacich sa nezachránia. Preto, preto Európa porušuje pravidlá tým, že postupuje tieto operácie Líbyskej pobrežnej stráži. Naozaj potrebujeme záchranné akcie v Stredozemnom mori, ktoré sú organizované na úrovni EÚ, ale členské štáty nechcú konať, ale nemôžeme na to čakať. Musíme využiť dostupné opatrenia. Nemôžeme, nemôžeme sa jednoducho už ďalej pozrieť na to, ako sa ľudia topia v Stredozemnom mori. Prosím vás pekne, eh, akceptujete modrú kartu od nášho kolegu? na Efriča. Nech sa páči, pani James na minútku. Mike, Mike. Európska únia sa neúspešne pokúšala riešiť migračnú politiku a práve sa zaviazala, že zaplatí 11 miliard eur. Minulý mesiac to tu povedal pán Timerman za síce, že v Európe už nie je migračná kríza. Um, ale nevedel, že tento, tý, tento týždeň líbyjský premiér oznámil, že 800 tisíc migrantov minimálne um, čakajú, aby sa mohli vydať na európsky kontinent. Čiže čo máme? Máme 11 miliárd, e, pobrežnú stráž o po 60 tisíc a jednoducho e, prevádzači sa nevzdali, Španielsko má svoje problémy, Spojené kráľovstvo má svoje vlastné problémy, ale len... Um, um, ale ten, ten odkaz pani, ale určite tomu nepomôže, ten odkaz pani Merkelovej, že Európa je otvorená. Ďakujem veľmi pekne. Pán Skota, na dve minúty, nech sa páči. Okay. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Počas uplynulých rokov eh, sme boli svedkami migračných eh, von. Um, zriadenie stáleho zboru o počte 10 tisíc um, um, predstavuje posilnenie, um, respektíve predstavuje síce posilnenie právomoci agentúr, ale, ale môže to, uh, ale bude to samozrejme potom aj na členských štátoch, aby vysielali príslušníkov týchto zborov. A um, a k tomu sa potom pridáva aj určitá nemožnosť zo strany členských štátov, napríklad ako Talianska, um, vysielať, respektíve um, riešiť, riešiť, in, riešiť podobné veci. Takže um, členské štáty sa musia venovať svojim hraniciam a bez toho, aby sme zvážili, že takýto stály zbor bude možno účinný len vtedy, ak bude využívaný počas pozemnej hranice. Ale to sa nedá povedať o námorných hraniciach. Naopak, riziko, ktoré tu je, že um, že takáto prítomnosť na mori by um, by, by mohla vlastne nabádať k tomu, aby tých príchodov bolo, bolo viac. A e, pokiaľ ide o, o operáciu Sofia, už ten mandát bol síce predlžený a výkonné právomoci, pokiaľ ide o EBCG, e, sú sú nedostatočné a pod, ak ak za uplynulé mesiace na základe údajov Frontexu, um, ak príde zhruba, uh, a, a prišlo teda zhruba k 80-percentnému poklesu, tak uh, to, bolo, tak to bolo vďaka opatreniam na národnej úrovni, napríklad v mojej krajine. Takže e, možno, že cieľom, cieľ návrhu bol... Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Pán Sinadios, ďakujem pekne. Ďakujem. E, po týchto 5 rokoch v parlamente chcem krátkosti bilancovať a chcem povedať, že sa teším, že sa politika Európskej únie prispôsobuje, že teraz konečne e, zohľadňuje realitu a reaguje na to, čo neobstále opakujú občania. A síce, aby sme dbali o zabezpečenie istoty našich občanov, aby sme zamedzili ilegálnej e, migrácii. Na to potrebujeme silné bezpečné hranice a samostatnú schopnosť členských štátov. Ale národná zvrchovanosť, ktorá je zdieľaná, nebude silnejšia, nebude jej viac, naopak oslabuje nás. E, hranice nie je možné správovať spoločne. Jednoducho sa týmto rušia. Ako, ak sa začneme, ak začneme rozdielovať hranice do rôznych kategórií, nie. Hranice sú hranice. Európska únia sa zaujíma iba o to, ako presadzovať záujmy Nemecka a jeho spojencov. Ide, nejde ani o ochranu hraníc, jednoducho chcú zaparkovať nelegálnych migrantov na kraji, e, v takých krajinách ako je Taliansko, Grécko. Ďakujem pekne. Pán Lenárs, z vonkajšie hranice Holandska e, už nie sú e, tým, to, to skutočnou vonkajšou hranicou. Je to Lampedusa a s tou výzvou sa vysporiadame len, ak budeme spolupracovať. A ak v budúcnosti chceme ťažiť zo šengenskej oblasti bez vnútorných hraníc a chceme vedieť, kto príde do Európy, s akým cieľom, e, na aký účel, ak chceme kontrolovať imigráciu a chceme zabezpečiť, aby ľudia, ktorí nedostali azyl, e, sa vrátili do krajín pôvodu, ak musíme zabezpečiť všetky tieto veci, tak Európs- a je potrebné posilniť Európsku pohraničnú pobrežnú stráž. Toto e, navýšenie až na 10 tisíc e, dôsledníkov je potrebné, aby sme dokázali extenzívne chrániť e, naše hranice. A je to tiež spôsob, ako zorganizovať správu vonkajších hraníc, pretože E, namiesto toho, aby sme robili niečo len tak e, jednorázovo, e, bolo by lepšie, keby sme tu mali niečo stále a myslím si, že tento stály zbor nám dokáže pomôcť a bude tam viac možnosti na spoluprácu aj s tretimi krajinami, aby sme aj tretím krajinám mohli pomôcť, aby sme zamedzili nelegálnej imigrácii, aby sa ľudia vracali. Myslím si, že je to dôležitý, potrebný krok na zlepšenie našeho, nášho dohľadu nad hranicami a kontroly hraníc. Ďakujem Roberte Mecole za veľmi asertívny spôsob, akým to dostala cez parlament. Ďakujem. Teraz následuje pani Birga Sikpel, Birgit Cipel na minútu 30. Ďakujem pekne. E, bezpečné vonkajšie hranice sú dôležité na dobre fungujúci šengenský e, priestor, preto vítame e, toto rozšírenie Európskej pohraničnej pobrežnej stráže. Ale niektoré členské štáty si mília bezpečné hranice s absolútnym zablokovaním. A práve to ženie ľudí, ktorí utekajú pred násilím a vojnami do rúk týchto pašerákov. A, Následky takéhoto zablokovania hraníc vidíme momentálne e, v Líbii, pokiaľ teda pozrieme sa na tých utečencov. Nejde o to, že členské štáty e, by sa mali vyhybať svojej medzinárodnej zodpovednosti a medzinárodnoprávnej a kresťanskej zodpovednosti. Nie, teraz e, zrazu budú napomáhať Eh, aj v tretich krajinách eh, návratom do iných tretich krajín, čo je veľmi ťažké a, eh, a je to presunutie vlastnej zodpovednosti. To sa nám podarilo ale odvrátiť. Kedy konečne rada, ktorá sa tu dnes ani neukázala, ukáže aj v prípade azylového balíka tú istú odhodlanosť, ako pri rokovaniach o pohraničnej a pobrežnej stráži, kedy budú úpravy pre legálne prisťahovalectvo, pretože iba tak sa dokážeme vysporiadať s výzvami na našich hraniciach udržateľne, e, zachovajúc naše spoločné e, hodnoty. Pani Sipel, akceptujete modrú kartu kolegyne Šojdrovej? Nie, ďakujem. Pardon, Takže teraz e, pán Kelmel, Minúta. Ďakujem, pán predseda. Je správne, že je potrebné posilniť Frontex, potrebujeme aj viac personálu. To je správne opatrenie. Zároveň e, tá požiadavka o desiatich e, tisícoch nových miest ukazuje aj problém. A problémy EÚ nevyriešime tým, že v úvodzovkách budeme vždy len volať po viac peniazoch. Najmä čo sa týka oblasti migrácie, potrebujeme jednoznačne zákonnú úpravu, ktorá bude obsiahla a dá vlastne EÚ naspäť do rúk to právo to usmerňovať. Teda